Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, we start our... Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, takže začíname druhú časť zasadnutia výboru. A o 11.30 teda skončí táto časť výborová a potom budú koordinátori. Prvá rozpráva na dnešok. Ide o stretnutie s pánom Vilem Italem, ktorý pôsobí v dvore auditorov a má na starosti medzinárodné vzťahy dvora auditorov, čo je pre nás veľmi dôležitá vec. Let me remind you, colleagues, that Mr. Itala will... Pán Itele poslancom poskytne aktuálne informácie o spolupráci medzi Európskym parlamentom a jeho inštitúciou a tiež hovorí o tom, ako toto celé môže prispieť ku kontrole exekutívy EÚ. A vy veľmi dobre viete, že by sme chceli dosiahnuť cieľ lepšej legislatívy, čo niekedy znamená menej legislatívy, nie vždy, ale niekedy áno. A je dôležité, aby sme posilnili kontrolu z našej strany. Takže napríklad správa o implementácii bude veľmi dôležitá. A pán Itele nám predstaví aj pracovný program alebo takto nie predstaví, ale nám pohovorí o pracovnom programe Dvora auditorov na rok 2015 a povie nám niečo o správe, ktorú Dvor auditorov pripravuje. Táto správa predstavuje výsledky auditov, ktoré prebehli. Sú tam vlastne e, dve tematické oblasti, a to dodávky energie a ich zabezpečenie a potom ešte odstavovanie jadrových zariadení. Čiže jadrová bezpečnosť, to je dve špecifické oblasti, ktorých sa týka ju kontroly a správy, čiže ide o efektívne využívanie prostriedkov na tieto účely s cieľom maximalizovať dopady. Musia byť tieto eh, správy relevantné a eh, aktuálne. Čiže ide o to, ako sa vydávajú peniaze. To je dôležité aj pre nás, pokiaľ ide o tie správy o implementácii napríklad. Takže poslanci dnes budú mať možnosť poinformovať sa o práci dvora auditorov, a takže môžu položiť otázky a môžu aj prezentovať svoje návrhy. Pokiaľ ide o Európsky dvor auditorov a jeho pracovný program. Takže pán Itele je tu preto, aby nasal naše návrhy. Takže na úvod vás poprosím o nejaký úvodný prejav. Nech sa páči, pán Itele, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslanky, poslanci, členovia výboru. Veľmi sa teším, že dnes môžem v tomto výbore vystúpiť. Je to tuším poprvýkrát, čo člen dvora auditorov prišiel do tejto snemovne. Dovolte mi, aby som teda krátko pohovoril v úvode a potom si vypočujem vaše otázky a vaše návrhy. a teda pokúsim sa potom na to aj zareagovať podľa mojich schopností. Chcem povedať, že dvor auditorov je nezávislým externým auditorom EÚ, nie sme súčasťou komisie a jej vnútorných kontrolných mechanizmov a nespadáme ani pod žiadnu inú inštitúciu. Jedným z našich mandátov podľa zmluvy je podporovať parlament, poskytovať mu podporu pri výkone kontrolných právomocí, pokiaľ ide o implementáciu rozpočtu EÚ. A čím lepšiu túto úlohu budeme splňať, o to lepšie zabezpečíme demokratickú kontrolu Európskej únie. Máme dve dlhodobé, alebo takto máme viacej dlhodobých eh, priorít, z ktorých dve sa týkajú priamo tejto výzvy. Poprvé, zlepšenie teda transparentnosti EÚ, hlavne pokiaľ ide o ten prvok výkonnosti, výkonu. A druhá priorita to je spolupráca s našimi partnermi, aby sme zmaximalizovali tento dopad na tú transparentnosť EÚ, na kontrolu EÚ. Chceme naozaj zabezpečiť kvalitné a dobre načasované produkty, ktoré budú pomáhať parlamentu a teda pomôžu lepšie využívať prostriedky daňových poplatníkov. Ale ani to nestačí, ak politici nebudú tieto naše produkty využívať. Samozrejme, že ide o našich aktérov, ktorí musia byť schopní naše produkty využiť, teda Európsky parlament hlavne. Aby sme zlepšili s týmito aktérmi vzťahy, tak e, sme e, začali na tom pracovať e, s vami, aby sme zlepšili dopady našich auditov. Takže čo sú naše produkty, o ktorých tu hovorím. Je to hlavne naša výročná správa, ktorú každoročne začiatkom novembra vydávame Tiež kontrolujeme účty agentúr EÚ, je ich asi 50, sú tam ešte aj iné subjekty. Toto sú naše zmluvné úlohy, ktoré zaberajú viac než polovicu našich zdrojov. Ale dovolte mi, aby som dnes skôr hovoril o tých špeciálnych správach tejto špeciálnej správy. Neviem, či si viete pod tým niečo predstaviť. A niekto navrhol, že by sme mali teda um, zmeniť názov tejto uh, tejto správy, že by to mala byť výkonnostná správa, takže o to ide, ide o ekonomickosť, efektívnosť, úspornosť, funkčnosť implementácie programov a politik EÚ či sú vlastne správy o value for money, teda využití, náležitom využití prostriedkov. A práve týmto správam chceme do budúcna venovať väčšiu pozornosť a väčšiu časť rozpočtových prostriedkov. Naša druhá dlhodobá priorita to je spolupráca s aktérmi. Pokiaľ ide o parlament, tam sú dve také prirodzené príležitosti, kde môže dôjsť k prehlbeniu takejto spolupráce. Poprvé, keď súd pripravuje svoje priority na budúci rok a po druhé, keď zverejní svoju správu. Predseda pripomenul, že tento rok bol spustený nový proces, podľa ktorého predseda dvora auditorov chodí na súde CCC, teda um, konferencie predsedov výborov, takže my tam chodíme. Uh, od tohto roku sme spustili takúto prax. A táto schôdza bola 9. júna a naozaj sa tam zhromaždilo mnoho zaujímavých nápadov na budúce audity. Teraz e, finišujeme s našim pracovným programom na budúci rok a už sme stanovili si aj taký zoznam prioritných úloh a v najbližší tým teda súd, pardon, dvor auditorov e, finalizuje svoj pracovný program na budúci rok a tento program potom dvor auditorov zašle všetkým výborom parlamentu. Na záver e, sa chcem vyjadriť k e, našim správam, hlavne k tým špecen tej špeciálnej správe a prezentácii e, tejto správy e, v Európskom parlamente. Viete, že bežne túto správu prezentujeme v KONT, vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, ale keďže chceme spoluprácu s aktérmi zlepšiť, tak sme e, spustili prístup nový, teda že od prípadu k prípadu budeme tieto správy prezentovať aj v špecializovaných výboroch, v príslušných výboroch. A toto je naozaj veľké vylepšenie. Rovnako ako to, že špecializované výbory takto budú môcť využiť naše odporúčania, naše zistenia, keď sa bude novelizovať existujúca legislatíva alebo príjmať nová. Je naozaj na čase, aby správy z externého auditu sa naozaj využívali v plnej miere. E, v minulosti to fungovalo tak, že parlament e, mohol reagovať na našu výročnú správu a špeciálnu správu, ale bolo to bez uznesenia a podľa mňa sa časy zmenili, vydávanie verejných prostriedkov sa musí lepšie kontrolovať a pritom zohráva veľkú úlohu aj parlament. Čiže Dúfam, že tento parlament využije naše špeciálne správy v rozpočtovom a legislatívnom postupe. Pán predseda, poslankyne, poslanci, naozaj chceme prísť eh, s produktami, ktoré budú aktuálne, dobre načasované, eh, dobre spracované. A k všetkým týmto otázkam potrebujeme vašu podporu, čiže na čo sa zamerať, časové hľadisko a ako čo najlepšie e, odkomunikovať vám naše relevantné zistenia. Tešíme sa na dialog o týchto témach s vami nielen teraz, ale priebežne. Dovolte mi, aby som sa vám na záver poďakoval, pán predseda, a nielen vám, ale aj vášmu výboru za túto príležitosť a teším sa na príspevky poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujeme, pán Itele. Takže tri otázky ste nám položili, na čo sa e, zamerať, časové hľadisko. A tretia otázka, tam je nejako ušla. Mohli by ste mi ju prosím zopakovať? Tam išlo o to, ako to odkomunikovať. Čiže komunikácia, to je tá tretia otázka. Kolegyne, kolegovia, takže poďme na to. Kto by chcel vystúpiť prvý? Nech sa páči pani kolegyňa, pani Vilkunen. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Itele, k tej komunikácii ja myslím, že už ste to dobre naštartovali, to, že ste prišli ako zástupca dvora auditorov, to je veľmi dôležité. Dôležité je, aby sme my mali feedback od vás a vy od nás. Takže aj naozaj dobrý začiatok komunikácie. Mňa by zaujímalo, aké máte plány, pokiaľ ide o pracovný program na budúci rok, na čo sa chcete zamerať, nejaké špeciálne sektory, možno spadajúce do rezortu nášho výboru, napríklad nejaká energia, výskum alebo priemysel, čiže na čo sa budúci rok chcete zamerať. A tiež by ma zaujímalo, ako je to vtedy, keď e, nejaké problémy identifikujete. E, je to väčšinou prečo? Je to preto, lebo máme nejasné pravidla, alebo máme problémy s našou legislatívou, alebo čo tie problémy, keď nejaké teda identifikujete, čo ich spôsobuje a či sú rozdiely medzi členskými štátmi a či sú nejaké osobitné sektory, kde ste tie problémy um, odhalili a na ktoré by sme sa mali možno viac zamerať. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Boreli. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj by som e, sa chcel pochválne vyjadriť na adresu dvora auditorov. Naozaj vašu prácu sledujeme s e, veľkou pozornosťou. E, transparentnosť, vystopovateľnosť, náležité vydávanie prostriedkov, daného poplatníka. Toto sú priority našej skupiny, čiže chceme, aby ste mali veľmi silný a nezávislý mandát ako dvor auditorov. Vaše najnovšie iniciatívy sa nám veľmi páčia. Napríklad e, pokiaľ ide o výkon e, rozpočtu. Barozová komisia číslo 2 mala značné problémy. Problémy majú systematicky aj niektoré agentúry, sú tu často aj e, konflikty záujmov. Čiže boli prijaté konkrétne opatrenia, ktoré by sa dali uplatniť na viacero agentúr, aby sa lepšie vydávali prostriedky a týka sa to aj kohezných fondov a civilnej infraštruktúry. No a ja dúfam, že tieto kontroly sa ešte posilnia bez toho, aby sa nejako, alebo takto s tým, že sa budú uh, brať do úvahy ako záujmy občanov, tak aj EÚ. Uh, e, vy ste veľkým príspevkom v inštitucionálnej architektúre EÚ a taktiež vaša osoba je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o zlepšenie kultúry komunikácie a kontrolných mechanizmov. Čiže naozaj tieto iniciatívy podporujeme. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán kolega. Kolegyne, kolegovia, mám tu pre vás informáciu Pán Itele totiž pred pár minútami povedal, že oni sa stretávajú s konferenciou predsedov výborov a on bol pred pár mesiacmi na moje pozvanie na tejto konferencii, ale samotný dvor auditorov navrhol, že sa bude stretávať s jednotlivými výbormi čo je snáď ešte dôležitejšie z pohľadu auditu. To e, takto budú si vyberať tie výbory, ktoré sú dôležitejšie z hľadiska fungovania dvora auditorov a jeho činnosti. Preto som ho pozval sem k nám, aby sme mohli tento postup spustiť my. Takže niekto ďalší sa hlási o slovo? Lebo ak nie, tak aj ja mám nejaké otázky. Pani Tele, poprvé. aké sú najbežnejšie chyby pri využívaní prostriedkov EÚ, tie najtypickejšie, pretože v správe o implementácii je potrebné upozorniť na, takú, na takéto chyby. Potom ďalšia vec. Programy typu COSME a Horizon 2020. Komisia spustila prípravy na previerku v polčase a je dôležité, aby sme sa na to lepšie pripravili. Takže Kozme Horizon 2020, lebo náš výbor to bude mať na starosti, bude musieť do správy komisie zapracovať nejaké doplňujúce veci. No a keby ste nám mohli pomôcť, ale už teraz, nie až po tom, čo komisia svoju prácu uzavrie. Keby ste nám vedeli v tomto pomôcť, tak by to bolo super. No, možno stačí tieto dve otázky z mojej strany. Ešte niekto ďalší chce vystúpiť? Mm-mm. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše vyjadrenia a otázky. Ja sa teraz pokúsim zareagovať. Možno by som za- mohla začať predsedovými otázkami. Kozme a Horizon 2020. komade chcem povedať, že každý jeden výbor môže požiadať o naše stanovisko k legislatívnej práci, ktorá prebieha. Napríklad takáto previerka v polčase nejakého programu, tak nás môžu výbory osloviť. Takže pokojne, ak máte pocit, že môžeme byť pridanou hodnotou, tak nás vždy oslovte. lebo nie je dobré, keď my niečo vypracúvame a ani nevieme, či to využijete alebo nie. Naopak by to bolo lepšie, keď považujete niečo za dôležité, tak nás oslovte a my pripravíme správu vychádzajúc z našej práce. Pokiaľ ide teda o ten Horizon 2020 a program COSME, tak Tie sme zatiaľ ešte nekontrolovali, ich implementáciu sme zatiaľ ešte nekontrolovali. A je to preto, lebo sa nachádzajú v rannej fáze svojej implementácie, takže zatiaľ nebolo um, veľmi čo kontrolovať, preto sme to zatiaľ nerobili. Ale v októbri 2012 sme sa vyjadrovali k týmto otázkam na požiadavku rady. Vyjadrovali sme sa k návrhu komisie programov Horizon 2020. Áno, už je to zo pár rokov dozadu, takže by si to zaslúžilo aktualizáciu, ale v našej výročnej správe za 2014, ktorú vydáme budúci mesiac, tak tam sa pozrieme na to, do akej miery sa odrážajú v kohezných programoch um, projekty a ciele ako sa e, tieto priority odražajú v národných programoch, takže to bude v budúci mesiac. Takže samozrejme máme isté plány, ale by som chcel zdôrazniť, že je to zatiaľ iba plán a ide o výročnú správu za rok 2015, ktorá sa vlastne zverejní až v roku 2016. Tam sa budeme zamýšľať nad tým, akým spôsobom komisia vlastne pristupuje k hodnoteniu stratégie 2020, Európa 2020 v polčase ako sa rieši tieto záležitosti a tam pôjde o zameranie na výsledky. Toto je iste dobré, lebo to môže podporiť samozrejme výskum, pokiaľ ide o ciele EU 2020. No a potom tu boli otázky, ktoré sa týkajú pochybení, akým chybám došlo. Áno, tie chyby sú skutočne rozdielne. V zásade sú také bežné veci, ktoré sa týkajú výročnej správy tam ide o prípustné náklady v rámci e, žiadosti o pokrytie nákladov. Napríklad ide o problematiku DPH, ktorá mohla byť refundovaná. To je v zásade taká bežná chyba. No a potom ďalšia vec, pokiaľ ide o prípustné projekty a čerpateľov, ide o inovatívnu podporu, ale aj pre neinovatívne projekty. A tu ide väčšinou o veľké spoločnosti, takže sú niektoré chyby, ktoré sa týkajú veľkých spoločností, niektoré sa týkajú malých spoločností. Jeden z najväč- jedna z najväčších chýb sa týka už tradične verejného obstarávania. Tam sú typické príklady, napríklad dodatočná zmena zmluv, potom ako vlastne získate prostriedky, taká bežná chyba. No a potom samozrejme špecializované zmluvy, kde sa zameriavame na programy z hľadiska pridanej hodnoty pre úniu a či sú vlastne efektívnym spôsobom vynakladané tie prostriedky. No a keď sa na to zameriame z tohoto hľadiska, že vlastne na úrovni CCC sa má viesť diskusia s Európskym parlamentom, kde sa zamýšľame nad tým, aké relevantné chyby by sme mohli preverovať, tak samozrejme je dôležité zdôrazniť, že nemáme dostatok zdrojov na to, aby sme mohli pokryť všetko. To znamená, že musíme vykonať isté zameranie, istý výber a takto postupovať. Takže sa zameriame na niektoré časti tých problémov a potom sa opierame o medzinárodné štandardy v oblasti auditu. A teraz by sme sa chceli zapodievať otázkou utečencov. Myslím si, že to je skutočne primerané. Tam sú určité záležitosti, ktoré by sme chceli preskúmať aj vo vzťahu k parlamentu. No a táto diskusia, ako by sme mohli najoptimálnejšie podporovať parlament a našim hlavným partnerom je výbor pre kontrolu rozpočtu. A veľakrát to mohlo byť tak, že boli tam, mohli sme poskytnúť určité informácie pre špecializované výbory. Ide o to vlastne, ako podporiť diskusiu aj tu u vás na úrovni špecializovaných výborov, takže pokúsim sa to načrtnúť na konkrétnych príkladoch. Takže aké budú nadchádzajúce správy na konci tohoto roka a začiatkom budúceho roka. Jednu ste už spomínali, tu ide vlastne o zlepšenie bezpečnosti dodávok energií a ide o rozvoj jednotného trhu s energiami. Viem, že o to máte veľký záujem a budeme sa tým zapodievať. No a potom v januári 2016 bude EIT, Pôjdeme, budeme sa brať inováciami v oblasti motorových vozidiel a tu ide vlastne o problematiku inovácií, tu ide o to vlastne, aké inovácie by sa mohli zabezpečiť v oblasti vozidiel, no a potom neskôr, pokiaľ ide o odstavovanie jadrových elektrární, tam je určitý plán, pôjde o konkrétne jún roku 2016 a neviem, či teda vás to zaujíma alebo nie, pôjde o politiky EÚ. V tejto oblasti bude sa týkať pre všetkým výboru pre životné prostredie, ale isté veci sa bude aj vás dotýkať. No a potom pôjde aj o železničnú dopravu, to vás iste bude zaujímať, aj keď samozrejme to, samozrejme to bude relevantné pre výbor pre dopravu. V tejto súvislosti sa teším na ďalšiu prácu a myslím si, že budú to veľmi dobré výsledky až na úrovni dnešného zasadnutia, ktoré teda budeme takto spoločne sa zapodievať týmto špeciálnymi správami. A ja si spomínam na obdobie, keď som pôsobil v parlamente. Je dôležité mať správne zameranie. Myslím si, že vhodné je mať za rok tak dve, tri špecializované správy. Jednoducho, nesmie to byť príliš veľa. Takže to boli moje odpovede na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ešte kolega mm, Mauro má jednu otázku, zdá sa, ale ja mám ešte tiež jednu otázku. Chcem sa spýtať, že za aké okolnosti by sme mohli, mohli alebo mali riešiť tieto chyby. Vy ste spomínali problematiku chýb, chybovosti. Ide o to, ako by sme k tomu mali pristupovať. Či to máme považovať za podvod. A vystáva otázka potom za aké okolností. A potom ešte kolega Marta. E, Ďakujem. Ja mám dve otázky, pán predseda. Neviem, či je to vo vašej právomoci, ale zdá sa mi, že áno. Keď ideme niekam do praxe, vy ste hovorili totiž o malých a stredných e, podnikoch, ale často práve tieto podniky nám hovoria o tom, že majú ťažkosti s podávaním žiadostí o peniaze z európskych fondov. Niekedy nemajú ani humánne možnosti, e, personálne možnosti e, to urobiť a, a hovoria, že keby mali predložiť naozaj ten dobre vypracovaný spis, tak by museli najať nejakého inžiniera na to, naozaj nejakého špecialistu. No a druhá otázka medzi e, okamihom, kedy podáme žiadosť o európske peniaze a medzi prijatím e, peňazí uplynie príliš dlho, e, príliš veľa času a e, toto mnohým združeniam a podnikom vytvára problémy a preto radšej ani nepožiadajú peniaze, takže neviem, či aj tento aspekt chcete zjednodušiť. Um, o zjednodušovaní každý hovorí, ale to zjednodušovanie to je taká lochneská príšera. E, tu každý o nej hovorí, ale nikto ju nikdy nevidel. Chcete tu urobiť nejaký pokrok? E, lebo aj to je podľa mňa úloha Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne, takže ja by som začal teda tou poslednou otázkou. Samozrejme, je to vec vášho rozhodnutia. My iba z nášho uhla pohľadu hodnotíme tieto veci a takto k špeciálnym správam, snažíme sa vás podporiť. A pokiaľ ide o problematiku malých a stredných podnikov a ich obavy, v zásade som už hovoril o niektorých príkladoch tejto oblasti, A napríklad pokiaľ ide o e-commerce, elektronický obchod, toho sme sa už vyjadrili pre niekoľkými mesiacmi, tam sme sa zapodievali tým, akým spôsobom malé a stredné podniky môžu využiť tieto prostriedky na zlepšenie ich elektronického obchodu Potom sme zverejnili ďalšiu správu o podnikateľských inkubátoroch. To sa tiež týka malých a stredných podnikov. E a potom išlo aj o financovanie na úrovni EÚ pre mikropodniky. Takže na tomto sme pracovali. Samozrejme, sú aj ďalšie príklady. Pokiaľ ide o náš pracovný plán, dám to dispozície sekretariátu, potom si môžete pozrieť ten celý zoznam a môžete sa pozrieť skutočne, kde a kedy sme sa zapodievali týmito záležitostiami. A spravodajcovia pre tieto špeciálne správy sa môžu na nás spokojne obrátiť. Takto môžeme spolupracovať. A teraz sa vrátim trošku späť. Pokiaľ ide o problematiku podvodov, no tieto pochybenia, chyby nie sú podvody, pokiaľ ide o audity e, z minulého roka, v našej výročnej správe sme spomínali 1200 transferových akcií a bolo tam asi 14 podvodov. A keď na niečo takéto narazíme, vždy to pošleme Olafu, aby Olaf posúdil, ako budú ďalej postupovať. Ale pokiaľ ide o tieto chyby, áno, to musíme skutočne rozlišovať. Predseda, áno, áno, ďakujem pekne, musíme skutočne výrazne rozlišovať. Potom tu sú ešte tri otázky, na čo sa zamerať. Myslím, že to sme z časti zodpovedali. Potom, kde to zabezpečiť? Áno, tu ide o Kokobu, teda o výbor pre kontrolu rozpočtu. To rozličné názvy KONT, Kokobu, jednoducho takto je. Naše výbory majú rozličné názvy. A samozrejme budeme informovať aj náš sekretariát a budem sa myšľať nad tým, ako vás pozvať na ďalšie diskusie, aby sme to včas zorganizovali. A potom tretia otázka, ktorá sa týka toho, ako optimálne komunikovať. Dôležité je sa stretávať a mať kontakty s ľuďmi z Kokobu alebo KONT. Je dôležité mať takéto kontakty, keďže to je príslušný výbor pre tieto otázky. Na tým sa musíme zamýšľať a samozrejme musíme naplánovať príslušné stretnutia včas. Ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás, ďakujem pekne za poskytnuté vysvetlenia a spoliehame sa na ďalšiu spoluprácu s dvorom auditorom. Ďakujem pekne. Of... Kolegyne, kolegovia, to je vlastne prvý bod ktorý, dnešného zasadnutia, ktorý sme ukončili, dostávame sa druhému bodu, to je elektronické hlasovanie. Mali sme počkať do 10. takže máme asi 20 minút času k dispozícii a potom budeme môcť pokračovať. Pán Roger Hermel, máte slovo, hlasíte sa v rokovacím poriadku? Nech sa páči. Ja som ešte chcel vyjadriť k problematike rozhodnutia e, koordinátora, pokiaľ ide o pridelovanie bodov a tieto záležitosti. Myslím si, že musíme o týchto veciach hovoriť a boli tu veľké obavy, týka sa to mnohých členov, pre všetkým pokiaľ ide našu skupinu a ja som chcel podporiť tie veci, ktoré bol pán Tembráno ako o tom hovoril v posledných týždňoch, výrazným spôsobom, to ešte máme vážne obavy, že ten prechádzajúci systém si myslím si, že fungoval dobre, bolo to, bolo to prehľadná situácia. Neviem, či to je možné všetko zabezpečiť tým novým systémom a pán predseda, povedzme si otvorene, myslíme si, že ten nový systém bol vytvorený tak, aby diskriminoval menšie politické skupiny a myslíme si, že to je smutné, a musíme samozrejme zohľadniť demokratické procesy, ktoré sa dejú na úrovni tejto inštitúcie, takže ja by som vás chcel požiadať, aby sa to zohľadnilo. Zároveň by som chcel požiadať kolegov o podporu pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Tamveráno, ako aj pokiaľ ide o to, čo predložila pani Barbara Kapel, keď budem hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Thank you very much. Thank you. Uh... Ďakujem pekne naši koordinátori iste zohľadnia vaše komentáre. Takže teraz by som chcel pripomenúť, že zasunutie koordinátorov bude 11.30. Takže teraz vám navrhujem, že sa pripravili na hlasovanie. Zatiaľ ďakujem. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we've got a... Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, očakávam, čo mám pred veľa hlasovania a nemyslím si, že to zvládme skôr ako o 11. Je mi ľúto. Takže najlepšie bolo, keby sme začali hneď bude nám to trvať iste trošku viac ako hodinu, takže skúste to zohľadniť váš, v rámci vášho časového plánovania. start from the test vote. Takže začneme takým testovacím hlasovaním. Takže navrhujem vám, aby ste použili vaše hlasovacie karty, vložte ich do zariadenia. A teraz vykonávame, vykonáme ten test. Chcem sa vás pýtať, páči sa vám zasadnutie nášho výboru v hemicykli? Nech sa páči, hlasujte. Has anybody voted? Hlasovali všetci? What about number? The vote is closed. Takže končím hlasovanie. You see the result. Takže máme tu výsledky, 26 za, 14 proti, výborne, takže môžeme pristúpiť k prvej správe after test vote, because you are prepared. Po našom testovacom hlasovaní musíme sa pripraviť. Náš podpredseda kolega Henkel by sa chcel vyjadriť e, stručne k včerajším vypočutiam. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera som mal tú čest, že som vás mohol nahradiť. Predsedal som verejnému vypočutiu, pokiaľ išlo o digitalizácie výrobného sektoru a malých a stredných podnikov. A mali sme tam troch profesorov, v zásade z celej Európy, a potom tam boli zastupca odborov, ktorý k nám prišiel z veľkej diaľky a nezúčastnilo sa to podujatie veľa členov, no ale o tom som nechcel hovoriť. Myslím si, že je to isto, do istej miery vyjadrenia nedostatočného rešpektu. Jednoducho boli tu niektoré skupiny, ktoré navrhli toto vypočutie, ani sa nezúčastnili, takže to som chcel akurát povedať. Uh, well, uh... Our vice chair is... Náš podpredseda má úplnú pravdu, totiž tak navrhneme nejaké vypočutia a pozveme skutočne významných rečníkov na toto vypočutie a oni potom prídu do Európskeho parlamentu. Myslím si, že je našou povinnosťou byť prítomný, aspoň teda čo najviac z nás. Kolegyne, kolegovia, pristúpme teraz prvej správe na našom zozname. Ide tu o odporúčania v rámci prvého čítania riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov. IZA 2. Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora. Našim spravodajcom je Carlos Zorinio, Máme tu iba jedno hlasovanie, menovité hlasovanie elektronicky. Takže iba jedno hlasovanie opakujem. Nech sa páči, hlasujte. The, has, has everybody Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A máme tu výsledky, ktoré sú pomerne jasné. Ďakujem pekne nášmu spravodajcovi. Toto bola vec, o ktorej diskutovali tri európske inštitúcie. No a druhé hlasovanie veľmi podobné sa týka prístupu jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami Spravodajkyňou je Pilar de Castillo. Boli tam intenzívne diskusie, teraz tam návrh odporúčaní do druhého čítania. Nech sa páči, hlasujte. Has everybody voted? The vote is closed. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Thank you very much. It's quite... Ďakujem pekne, bolo to jasné. Bolo to prijaté. Gratulujem našej spravodajkyni. A teraz ďalší bod v našom programe. Ide tu o rozvoj udržateľného európskeho priemyslu základných kovov. Spravodajcie Eduard Martin. Nech sa páči, hlásite sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to požiadavka zo strany EPP ide do kompromis číslo 15, kompromisný návrh číslo 15, či by sme mohli mať menovité hlasovanie, to by bolo veľmi prospešné. Ďakujem pekne. Áno, dobre, poznačíme si to. Áno, áno, poznačené to už je. Ďakujem pekne. Takže poďme na to. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 4 a 12, identické návrhy, hlasujeme spoločne za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté 7 a 14 spoločne za, proti zdržali sa prijaté 8 za, proti zdržali sa zamietnuté 9 za, proti zdržali sa prijaté 10 za, proti zdržali sa prijaté 11 za, proti zdržali sa prijaté 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti. Elektronicky si overíme 23, nech sa páči, hlasujte elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Teraz 24 za, proti Zdržali sa. Radšej si to overme elektronicky. Takže hlasujeme 24. The vote is closed. Končím hlasovanie. 27 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, 27. The vote is closed. Accepted. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa prijaté. 37 za. Proti. Zdržali sa. Overíme sa elektronicky. 37. SND 1.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 Overíme si to elektronicky, 69. I close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 8 za. Proti zdržali sa prijaté. 73 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si elektronicky. I close the vote. One, EPP. E EPP. má jedno člena navyše. 73 is now. Is OK? Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté 74 za. Proti. Overíme sa elektronicky. 74. I close the vote. Končím hlasovanie. A, bolo to prijaté. 75 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 77 in favor. Against. 77. Schválené. 78 za. Proti. Zdržali sa. E, schválené. 81, 83, 4, 5, 82. Spolu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 86. Prepačte. Ústny pozmeňovací návrh zelených. Nahradiť slovo automotive industry, the aerospace industry slovami the transport industry. Súhlasíte? takmer všetci ste boli za týchto 5 pozmeňovacích návrhov. Už 86 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis 9 za. Prepačte. 86 bola zamietnutá. Nie, 86 si skontrolujeme. Kontrola. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, kontrola. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sedemdesiat devet za. Proti. Zdržali sa. Vina. Elektronické hlasovanie. 79. Končím hlasovanie. Schválené 80. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 92 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 90 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 91 za. Proti? Zdržali sa? Toto si overíme. 91. Kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. 87 za. Proti? zdržali sa, zamieta sa. 89 za, proti, zdržali sa, schválené. 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 94 za, proti, zdržali sa, kontrola, 94. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 125 za, proti, zdržali sa, za, e, schválené, 95 za, proti, zdržali sa, kontrola. 95. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Dobre, overíme si to. Kompromis 10. Nech sa páči. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ale dobre, že sme si to skontrolovali. Ďakujem. 88. Pozmeňovací návrh za. 88. odpadá.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 92 is adopted. Mm. In the grey part. I see. Okay. 92 is adopted. Okay. So... Teraz hlasujeme o 80, respektíve pozmeňovací návrh 88 odpada, nehlasujeme o ňom. 96. Pozmeňovací návrh za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 99 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 100 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 102 za, proti, zdržali sa, schválené 110 za, proti, zdržali sa, schválené 110 za, proti, 110 si musíme skontrolovať. Elektronické hlasovanie o návrhu 110. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 106 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 111 za. Proti zdržali sa, zamieta sa kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 118 za, proti, zdržali sa, zamieta sa kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Mali by sme si to možno radšej overiť. Kompromis 13. Kompromis 13, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 136 pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 138 za. Proti? Toto si overíme. 138. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 146 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 15, EPP žiada o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. 156 pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Kompromis 16 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 158 za. Prepačte, 159 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 100, 17. Eh, Kompromis 17 za. Proti? zdržali sa, schválené. 165, 166, identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kontrola. Kontrol, kontrolujeme, hlasujeme o oboch návrhoch naraz. Končím hlasovanie. Je to akceptované. Kompromis 18 za, proti to si skontrolujeme. Kompromis 18. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 167 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 168 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 170 za, proti, to si skontrolujeme. 170. Končím hlasovanie. Schválené. 171 za. 171 odpadá. 171 odpadá. 175. Kto je za? Kto je proti? Pán predseda, môžete nám vysvetliť, prečo 171 odpada? Predseda, je to preto, lebo 170 bola schválená. 170 bola schválená a je tu napísané, že ak bude schválená, tak pozmeňovací návrh 171 odpadá. 173 taktiež, aj 174 sú už nerelevantné, takže hlasujeme o 175 a potom hlasujeme o 172. Takže teraz 175, kto je za? Kto je proti? Kontrola 175. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. 172 172, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 179. Prepačte. 169. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 176 za? Proti? Kontrola. 176. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 177 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 177. Elektronická kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 100. 81 za, proti, zdržali sa schválené. 181 za, proti, uh, schválené. 190, 191, 192, 193 naraz, kto je za, kto je proti. Je to zamietnuté, podľa mňa. Skontrolujeme si to. Kontrola. 4 pozmeňovacie návrhy naraz. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz kompromis 20 za. Proti. Zdržali sa. Je to prijaté. 199 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 199. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 21 za. Proti zdržali sa prijaté. 217 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to. 217. Kontrola elektronicky. Končím hlasovanie. Je to schválené. 218 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to, 218. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 219 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 220 za, proti, zdržali sa, je to schválené 221 za, proti, kontrola 222 si skontrolujeme. končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválené 220, eh, kompromis 23 za, proti, zdržali sa toto si overíme. 23. Kompromis 23. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Dva, dva, deväť a 230. Hlasujeme naraz za, proti, zdržali sa, to si overíme, oba návrhy 229 a 230 spoločne. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz 225. 233 is adopted. Yeah. So 225 uh, za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 233 za, proti. Zdržali sa kontrola. 233 kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 24 za. Proti zdržali sa, schválené 244 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť. Druhá časť je nerelevantná, pretože máme tu kompromis 24, ktorý bol schválený. Teraz druhá časť teda odpadá. Teraz 241, 242 spolu naraz totožné návrhy za, proti. Skontrolujeme si to. Dva pozmeňovacie návrhy. 241, 242. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 25, kto je za? Proti, zdržali sa? Schválené. Kompromis 26, za, proti, zdržali sa? Schválené. 247, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 27 za, proti zdržali sa schválené. 251 za, proti, zdržali sa, toto skontrolujeme. 251 pozmeňovací návrh. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 253 za, proti. Zami- Toto si skontrolujeme. Takže 253. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 261 za, proti, zdržali sa, schválené. 262 za, Proti? Skontrolujeme si. 262. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 28 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kom kompromis 263 za. Proti. Toto si skontrolujeme. Pozmeňovací návrh 263 kontrolujeme elektronicky. I close the vote. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 29 za, proti. Zdržali sa. Toto si overíme. Kontrola. Kompromis 29. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz záverečné hlasovanie. Je to samozrejme elektronické hlasovanie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené, ako vidíte, dve, dve, 47 za, 11 proti, traja sa zdržali hlasovania. A gratulujeme spravodajcovi pánovi Eduardovi Martánovi. Teraz správa pána Levandovského. Únia kapitálových trhov. Efektívnejší rámec EÚ pre reguláciu finančných trhov. Týka sa to e, legislatívy nariadenia EÚ o finančných službách. Hodnotenie tohto nariadenia. Môžeme začať o pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, kontrola. Pozmeňovací návrh 1. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 7, prvá časť, za, proti, zdržali sa, kontrola. Takže skontrolujeme si prvú časť pozmeňovacieho návrhu 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Druhá časť odpada, pretože kompromis 1 bol schválený. Pozmeňovací návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 10 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 11 za. Proti. To si skontrolujeme. 11. Pozmeňovací návrh 11. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 20 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 22 za Proti zdržali sa schválené. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa schválené. 29 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 31 za. Proti zdržali sa. Toto si overíme. 31. Končím hlasovanie. Zamietnuté jednoznačne. 32 za. Proti. Zdržali sa. Toto si overieme. Prosím, zdvihnite ruky, inak nič nevidím. 32. Kontrola. Končím hlasovanie. Je to akceptované. Prosím, zdvíhajte ruky, lebo nevidím, ako hlasujete. 33 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 34 za. Proti. Zdržali sa? Toto si overíme. 34. Končím hlasovanie. Je to schválené. 35 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 36 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4 za proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 48 si overíme. 48, končím hlasovanie. Zamietnuté 49 za, proti, Zdržali sa zamietnuté 50 za. Proti. Toto si overíme. 50. Končím hlasovanie. Je to schválené. Prosím, poriadne zdvíhajte ruky, kolegovia a kolegyne. Ja viem, že ste unavení. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Toto si overíme. 51. Končím hlasovanie. Zamietnuté 52 za. Proti. 52. Kontrola. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 53 za proti, zdržali sa, zamieta sa, 54 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené, 58, prepačte, je tu žiada skupiny GUE o oddelené hlasovanie. Takže na žiado skupiny GUE pozmeňovací návrh 58 kto je za? Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 65 za. Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 63 za. Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 64 za. Proti? Zdržali sa, schválené. 66 za. Proti? Zdržali sa schválené 67 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 68 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 69 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 70 za, proti. Zdržali sa, toto si overíme, 70. Kontrola. Končím hlasovanie. Schválené 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 72 za, proti, kontrola 72, elektronické hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Takže teraz je hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Je tu jeden z EPP naviac. Dobre, v poriadku. 50 za, 8 proti. 6 sa zdržali hlasovania. Pán kolega Levandovský, gratulujeme vám. Januš Levandovský, blahoželáme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k poslednému hlasovaciemu zoznamu. Je to otázka na ústne zodpovedanie. Order question on Otázka na zodpovedanie. Ide o ekonomiku úspešnú a založenú na údajoch. Pani Kapel je naša spravodajkynia. Takže máme iba jedno hlasovanie. Je elektronické a týmto ho otváram. Teraz ho končím. A bolo to prijaté. Len zo zopár zdržaniami. A teraz na rovnakú tému návrh uznesenia. Pravodajkyňa tá istá. Návrh 1, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené 2 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 1 za, proti. To sa zdržal prijaté. Kompromis 2 za, proti. Kto sa zdržal prijaté. Kompromis 3 za, proti. Kto sa zdržal prijaté. Štvorka za, proti. Kto sa zdržal prijaté. Naozaj komplikované hlasovanie. Aspoň S a D sa zdá, že to majú komplikované. Imko B za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Imko C za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Trojka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 42 za, proti, kto sa zdržal. Overme si to. Overujeme 42. Koniec hlasovania zamieta sa. 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 49 za, proti, overíme si 49, 49, koniec hlasovania. Prepačte, ale neviem to posúdiť. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 56, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 98 za, proti, to sa zdržal prijaté. Kompromis 13 za, proti, to sa zdržal prijaté. Kompromis 14 za, proti, to sa zdržal prijaté. 122 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 15 za, proti, to sa zdržal, prijaté. 173 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 18 za, proti, to sa zdržal, prijaté. 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. To bol samozrejme kompromis 19, čo som mal na mysli, 97 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 70 za, proti, toto si overíme. 70. 70. Hlasujte elektronicky. Koniec hlasovania. A zamietnuté. Kompromis 20 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 137 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 22 kompromis za, proti, kto sa zdržal prijaté, 148 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 150 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 23 za, proti, kto sa zdržal a prijaté, 156 za, proti, kto sa zdržal, takto overíme to, overíme, Konec hlasovania. Zamietnuté. 155 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 24 kompromis za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 164 za. A 165, lebo sú rovnaké, čiže hlasujeme naraz. Ešte stále, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 166 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 167 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 168 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 25 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 26 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 182 za, proti, kto sa zdržal, no overíme. 182. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 237 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis 28, kto je za, kto je proti, toto overíme, kompromis 28 overujeme, koniec hlasovania, zamietnuté, kompromis 28a, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 29 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 30 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 31 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 33, 32, pardon, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 33, kompromis za, proti, kto sa zdržal prijaté, 34 kompromis za, proti, kto sa zdržal prijaté, 35 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 36 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 37 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 38 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 39 za, proti, kto sa zdržal prijaté, Prepašte, vynechali sme niečo. osmička je to, čo sme vynechali. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 39 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Overujeme, overujeme. Konec hlasovania. Zamieta sa. 235 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 239 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 241 za. Proti. Kto sa zdržal? Overme. 249 sa overuje. Pardon, 241, opravuje sa predseda, 241. Zamieta sa kompromis 40 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 242 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis 41 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Spravíme ho elektronicky. Hlasujte. Koniec hlasovania. 40 za, 9 sa zdržalo, 5 hlasovali proti. Blahoželám spravodajkyni. Now, dear colleagues. Takže, kolegyne, kolegovia, teraz budú koordinátori. Ale o tretej poprosím všetkých. Máme spoločné zasadnutie s ďalším výborom. Drahí priatelia, dámy a páni, prosím vás, majte na pamäti, že budeme mať s Inkom spoločnú schôdzu o tretej po obede a treba, aby sme tam boli zastúpení silne, až 100%. Dobre, takže teraz koordinátori.